Júri eh, vykonal alebo overil údaje pána Jiřího Pejna, pani Mobarík, pána Popu, pána Ademova, pani Jaroka a pána Palmera a navrhuje, aby ich mandaty boli validované s platnosťou od 5. septembra, 8. septembra, 13. septembra, 14. 15. septembra a 3. októbra pre teda tieto jednotlivé mandáty. Nikto sa nechce vyjadriť dobre, takže ich